Teraz k vysvetleniu hlasovania. Slovo má pán Aldo Patričelo na jednu minútu. Nech sa páči. Presidente, L'onorevole Patriciello. Pán Patricello, nech sa páči, máte slovo. Poprosím vás, kolegovia, kto si želá opustiť sálu, urobte to čo najskôr a potichu, aby pán Patričelo mohol pristúpiť k vysvetleniu hlasovania. Počkáme niekoľko sekúnd. Pán predseda, kričí pán Patričelo. Drahý pán predsedajúci, drahí kolegovia, gratulujem k vynikajúcej práci spravodajcu a všetkých kolegov, ktorí spolupracovali na vytvorení tohto nového nástroja, ktorý umožní poskytovanie mikroúverov malým a stredným podnikom, ale aj jednotlivým osobám, ktoré stratili prácu za posledné roky. Stratili sme 3 milióny pracovných miest v EÚ, to znamená, a máme tu aj veľké problémy s poskytovaním úverov v bankách a tak ďalej. A dúfajme, že vďaka tomuto nástroju sa situácia m, mm, trochu napraví a malá stredné podniky, ako aj jednotlivé osoby budú mať prístup k financii financiám. Dúfam, že vytvorením takéhoto nástroja vytvoríme možnosť prístupu k novým pracovným miestam a budú aj lepšie spôsoby financovania, ktoré umožnia ďalšie vzdelávanie malým a stredným podnikom a súkromným osobám. Tento nástroj sa musí uviezť do praxe čím skôr, aby poskytol takú životnú miazgu malým podnikom, ktoré sú pulzujúcou krvou našej spoločnosti. Ďakujem, pán Patričelo, hovorí pán predsedajúci. A teraz dám slovo pánovi Stojanovovi na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasoval som za touto správu. Myslím si, že je to veľmi vhodné zvlášť v tejto chvíli. Mm, bude to mať veľmi pozitívny vplyv, ak to bude prijaté, ako to bolo prijaté v mojej krajine, pretože momentálne čelíme veľmi nepriaznivému podnikateľskému klimatu pre malé a stredné podniky. Podnikatelia mm, ne, nemajú prístup k bankovým požičkám a toto nie je v súlade s myšlienkou bankových inštitúcií. Mám pocit, že banky vymýšľajú rozličné ospravedlenia preto, aby nemuseli udelovať úvery. A keď sú tieto udelené, tak malé a stredné podniky musia poskytovať e, bankové záruky vo výške 100 až 150 Myslím si, že parlament postupoval veľmi relevantne a dúfame, že tento legisprávny akt bude mať e, na globálnu ekonomiku a ekonomiku hospodárska pozitívny vplyv. Ďakujem pánovi Stojanovovi a teraz má slovo pán Doc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som povedať, že ja si myslím, že pomoc malým podnikom je dobrá myšlienka a mali by sme v tom pokračovať na národnej úrovni, úrovni národných vlád. Mám veľké obavy, pokiaľ ide o tento návrh a zodpovednosti za prostriedky, ktoré budú požičané a ich splatnosť v, tej, v tejto súvislosti. Chcela by som vyzvať národné vlády, aby urobili maximum pre pomoc malým a stredným podnikom. Je to chrbtica nášho hospodárstva a, a Európska únia únia môže pomôcť, že zníži e, legislatívu a sprístupní tieto fondy, tieto prostriedky na národnej úrovni. Ďakujem pani Doca, teraz pán Šed Kamal. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste mi umožnili vysvetliť moje hlasovanie. My sme boli za tento návrh. Ja myslím, že je veľmi dôležité, aby sme podnikateľom e, v celej EÚ pomohli vytvoriť pracovné miesta a vymaniť ľudí z chudoby. Som vďačný za to, že e, sme sa postarali o to, aby sme e, použili prostriedky z existujúceho rozpočtu. A, ale musím zdôrazniť, že musíme byť veľmi opatrní, keď používame štátne financovanie a e, peniaze daných poplatníkov Mojou volenou odpovede som zvyknutý na e, mikrofinancovanie a e, je to veľká pomoc pre znevýhodnené spoločenstva, aby sa vyslobodili z chudoby, ale E, e, miestne vlády e, sa dostávajú do tiesne. Je preto veľmi dôležité, aby sme umožnili prístup k týmto zdrojom a všetkým, ktorí to potrebujú. Ďakujem. Teraz má slovo pán Alfredo Pallone na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Verím, že všetci sa zhodneme na tom, že sú tu problémy pre udelovanie mikroúverov Musíme tiež hovoriť o, o daniach a mali by sme dávať pozor na to, aby sa financie nedostávali ďalším aktérom. Mikroúvery majú slúžiť na to, aby pomáhali menej šťastným, znevýhodneným sociálnym partnerom. Musíme hovoriť aj o kultúre v prípade niektorých krajín hovorím o tom, že sú tu krajiny, ktoré potrebujú práve takúto pomoc, ale nemajú dostatok, dostatočnú úroveň vzdelania alebo dostatočné informácie o tom, aby ľudia v týchto krajinách mohli využívať tieto úvery. Európa funguje na dvoch úrovniach, na dvoch rýchlostiach, Francúzsko a Taliansko majú určitú úroveň, ale potom sú iné štáty, kde je potrebné ešte toto všeobecné povedomie posíliť a rozšíriť. Ide o to, aby sme nielen poskytli finančné prostriedky, to nie je vôbec samoučelná vec. Musíme sa snažiť o to, aby sme pomáhali tým znevýhodneným sociálnym aktorom. Ďakujem, pán Palone, Už nikto ďalší sa o slovo neprihlásil. Takže prerušujeme zasadanie a budeme pokračovať o 15. Ďakujem a všetkým želám dobrú chuť k obedu.